Vážená pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu, ďakujem veľmi pekne za príležitosť, aby som v stručnosti naznačil eh, niekoľko základných aspektov.